Máme tu ústnu otázku na Komisiu ľudské práva v rámci obchodných rokovaní EU Vietnam. Máme tu výbor pre medzinárodný obchod a otázku položil pán Lange. Nech sa páči, máte 5 minút, pán Lange. Ďakujem, pani predsednička. Budúci deň 2.12. Eh, ehm, premiér Vietnamu príde do Bruselu, aby podpísal dohodu o obchode a myslím si, že to je veľmi eh, dobrá dohoda, eh, ktorá eh, je vyjednávaná medzi EU a Vietnamom. Je tam značný, ale asymetrický plán znižovania cieľ a tiež sme sa zhodli na standardoch 169 G i akceptoval Vietnam, e, teda označení pôdu. A e, to by e, si iné štáty mali brať svoj príklad a tie sme hovorili o verejnom obstarávaní a v zásade to je, sú rovnocené podmienky, ktoré sme dosiahli. A je to naozaj pozoruhodná dohoda a tejto dohode je jasne v eh, preambule eh, uvedený odkaz eh, na chartu OSN z 1949 a vyhlásenie o ľudských právach z 1991, takže je v dohode o obchode jasný odkaz na ľudské práva. A preto nie je pochybnosť o tom, že dohoda o partnerstve a mm, dohoda o spolupráci, ktorá e, bola v 2009 prijatá, e, má e, s touto dohodou o obchode záväzný súvis a preto Doložky o ľudských právach e, v dohodách o partnerstve sú tiež relevantné e, na dohody o voľnom obchode. A e, dúfam, kolegovia, že sa zhodneme na tom, že ľudské práva a obchod bezprostredne spolu súvisia. Neviem si predstaviť žiadny obchodný vzťah, kde sa ľudské práva nerespektujú Mimochodom, v dohode TPP, e, ktorú tiež podpísal Vietnam, sa e, výslovne spomína um, pokrok v rozvoji e, ľudských práv a otvorenie obchodu, ktoré sú spojené, teda bol tu založený automatický mechanizmus a ľudské práva um, patria k obchodu a teraz keď sa pozrieme na Vietnam, tak vieme všetci, že Vietnam je veľmi dynamický štát v procese transformácie a tento nesie za sebou výzvy a mnoho otázok eh, o ľudských právach eh, sú eh, tiež predmetou DDA, ako napríklad sloboda prejavu. A ako nástroj je v rámci tej doložky v dohode o partnerstve a spolupráce a v v spojení s dohodou o voľnom obchode, tiež e, vnímaný dialog o ľudských právach. A um, tu na je ten pes zakopaný, že otázka, ako môžeme zlepšiť e, dialog o ľudských právach, aby bol účinnejší a e, možno v piatich bodoch e, chcem podať otázky, ktoré potrebujeme na zlepšenie. Teda otázka definovaná cieľov e, pre e, dialog o ľudských právach potrebujeme konkrétne milníky v rozhovoroch a e, niekedy e, sa hovorí e, príliš e, veľa bezcielne. A mm, druhá otázka je, ako ehm, môžeme lepšie ehm, uspieť, aby sme občianskú spoločnosť e, zapojili do tohto dialogu. E, máme forum pre občianskú spoločnosť, e, máme aj ehm, domáce poradné skupiny a myslím si, že z tejto otázky tiež môžeme odvodiť účasť nezávislých odborov a tiež môžeme zaručiť aj materiálnu podporu tam, kde je občianská spoločnosť, nemá na to potrebné prostriedky. Po tretie, môžeme ešte zlepšiť e, dôslednosť EÚ e aj e, v tom, čo sa deje na úrovni komisie a EADS, teda aj z väčšie, ale aj na rôznych úrovniach vyjednávanie, ktoré nastavujú na úrovni EU. Po druhé, ako to vyzerá s hodnotením dialogu o ľudských právach? Môžeme e, tu e, zapracovať e, lepšie meritka, indikátory a po ďalšie transparentnosť, čo to je naša obľúbená téma, teda v dialogu o ľudských právach určite môžeme posilniť transparentnosť. Takže otázka ako môžeme posilniť tento dialog o ľudských právach práve vo vzťahu e, s Vietnamom a aj vzhľadom na stratégiu pre e, uzatváranie ďalších dohod. Ďakujem za e, pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalej pani Malmström za komisiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. My ako komisia sme odhodlaní podporovať a ochraňovať ľudské práva vždy, keď hovoríme o e, našich partnerov vrátane Vietnamu. A preto sme zorganizovali e, konzultáciu s e, aktérmi na jar. V lete sme uverejnili dokument, ktorý bol výsledkom toho a tam boli uvedené viaceré návrhy, ako vylepšiť tieto otázky ľudských práv a zbrozňuje to, že ako veľmi chceme byť transparentní a angažovaní, pokiaľ ide občianskú spoločnosť vo Vietname. Myslím, že otázky ľudských práv boli e, v rámci tejto e, dohody alebo rokovania o tejto dohode prebraté. E, dali sme tam rešpektovanie ľudských práv. Do tej dohody to tam uvedené a takisto sú tu isté pozitívne dopady, ktoré táto dohoda môže mať a snažíme sa minimalizovať tie prípadné negatívne dopady. My e, v tej dohode opäť e, pod, e, zdôrazňujeme, že chceme e, Eh, podporiť práva otázku ľudských práv. A je tam aj prepojenie medzi touto dohodou a eh, medzi dohodou o partnerstve spolupráci s Vietnamom. To sa zdôrazňuje v rámci tohto prepojenia, že rešpektovanie ľudských práv eh, je základom vzťahov medzi EÚ a Vietnamom, vrátane FTA a umožňuje nám to dané opatrenia podniknúť, pokiaľ sa to dohoda nebude v tomto bode realizovaná. A hovoríme tam presne o transparentnosti a inkluzívnosti e, postupu príjmania rozhodnutí, tým sa posilňuje e, práve demokracia a e, právny štát a ľudské práva vo Vietname. Pokiaľ ide o právo pracujúcich, je tam veľmi ambiciozná kapitola, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj a to zahrňa aj rešpektovanie základných pravidel, pokiaľ ide o napríklad nariadenia ILO a ich implementáciu, ale takisto zvorazňujeme tam E, tú e, samozodpovednosť e, podnikov a schémy fair trade a etického obchodovania. Samozrejme, monitorovanie v tomto kontexte veľmi dôležité bude sa vykonávať najmä prostredníctvom inštitúcií a štruktúr, ktoré boli vytvorené v rámci PCA a k tomuto bude stretnutie raz o pár týždňov a takisto máme tu nástroj, ktorý je na toto presne určený, Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ako všetci dobre viete. implementácia týchto krokov bude potom dosledovaná v rámci EÚ a je Vietname prostredníctvom mechanizmov a inštitúcií, ktoré sú obsiahnuté v tejto e, dohode. Máme tu aj e, občanský dialog v rámci EÚ, e, ktorý tiež môže byť využitý na tieto účely. Myslím, že aj pán Lange povedal, že obchodovanie, ale liberalizácia obchodu a ľudské práva musia ísť ruka v ruke. Nové oznámenie, pokiaľ ide obchodovanie, a vlastne na tom dokumente teda komisie takto napísané, čo sme nedávno pred pár týždňami uverejnili, či už sú to zamestnanci, zamestnávateľe, malé podniky, zredné podniky, živnostníci a tak ďalej a platí to aj pre najchudobnejších eh, ľudí v rozvojových krajinách. Musíme mať eh, nové pracovné príležitosti a inováciu, ale musí to byť vykonané zodpovedným spôsobom. Práve preto takáto e, politika musí obhajovať aj európske hodnoty, musí byť efektívna a e, dodávať tie e, ekonomické príležitosti, o ktorých hovoríme. Musí byť takisto transparentná a e, otvorená e, kritizovaniu. A ľudské práva sú veľmi dôležitou súčasťou tejto štruktúry. Európska e, komisia chce sa uistiť, že obchodná, obchodná politika bude e, tiež prispievať k podpore ľudských práv v EU aj v tretích štátoch spoločne s inými našimi politiky, politikami, ako sú zahraničná politika alebo napríklad e, rozvojová e, politika. My sa snažíme dosiahnuť rovnováhu medzi zaangažovaním a medzi podmienkami. Európska komisia, ako viete, je presvedčená, že politika angažovania sa je efektívnejšia než politika, ktorá iba dáva nejaké podmienky, aj keď samozrejme aj tam môže zohrávať istú úlohu ak sme zaangažovaní, vytvárame e, kanály pre dialog a treba, aby tieto boli otvorené, aby tam boli zaangažovaní mnohí aktéry. My sa snažíme plne využiť tieto kanály tak, aby sme podporili e, zmeny e, v praxi vo Vietname. Ďakujem za vaše príspevky k tejto téme a uistujem vás, že vás budeme naďalej veľmi e, pozorne informovať, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa bude táto téma rozvíjať, keď e, sa bude doľaďovať táto dohoda. Ďakujem pekne a ďalej dve minúty pán Fisas. Ďakujem pekne, pani presnička, eh, pani komisárka. Po tom, čo sa podpísala svetová dohoda eh, medzi EÚ a eh, Vietnamom, to bolo v roku 2012, tak potom minulý rok v auguste sa začalo rokovať o ob, teda dohode o voľnom obchode, pričom je to komunistická krajina. My sa snažíme tento prístup uľahčiť na trh, pričom sa tam e, rata s narastom e, HDP o 6% a vytvoria sa nové investičné príležitosti. E, dohoda o voľnom obchode e, je prepojená aj na tú asociačnú dohodu, sú tam aj doložky o ľudských právach. Toto prepojenie práve garantuje, že tieto princípy majú e, riadiť vzťahy medzi Európskou úniou a medzi Vietnamom a takisto sa týkajú aj obchodných vzťahov. Prešlo 25 rokov, odkedy boli vytvorené e, a naviazané diplomatické vzťahy. Počas tohto obdobia sme mohli vidieť, že pokiaľ ide o ľudské práva vo Vietname, postupne sa táto situácia zlepšuje. Je pravda, že ešte isté nedostatky tam naďalej sú. Napríklad máme tam trest smrti, ten sa naďalej používa. E, trochu, e, a do istej miery platí aj to, že je tam obmedzenie pre médiá, rôzne aktivity sú obmedzované, takisto ani náboženská sloboda nie je úplná. Musíme tieto postupy odsúdiť a musíme tlačiť na to, aby tieto boli e, čím skôr odstranené. Ale netreba zabúdať na to, že Vietnam naozaj kráča správnym smerom. Momentálne je členom pre, e, teda Rady pre ľudské práva na OSN. V roku 2014 ratifikoval dohovor proti mučeniu a dohovor, pokiaľ ide o e, nediskriminácii e, zdravotne postihnutých ľudí. Naďalej treba monitorovať situáciu ľudských práv vo Vietname. Aj treba e, zabudnúť na to, že najlepší e, priateľ Európskej únie v ASEAN, ako častokrát o Vietname hovoríme, je naozaj slubným e, spojencom nás v Ázii. Ďakujem pekne. Pani Moska, nech sa páči. Minúta a pol. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Do, obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Vietnamom, ktorý je uzatvorená, ktorá bude uzatvorená 2. decembra, má dôležitosť z viacerých ohľadov je to veľmi dôležité nielen z pohľadu obchodných vzťahov medzi týmito dvoma krajinami a takisto aj všeobecnejšie, pokiaľ ide o vzťah medzi Európskou úniou a ASEAN a pokiaľ ide o komerčnú e, politiku medzi týmito e, stranami. Ako už pripomenula spravodajca Lange, je to dôležité aj z, kvality, z pohľadu kvality tejto zmluvy. Môže to byť model pre takéto budúce zmluvy a práve z takéhoto dôvodu je nevyhnutné veľmi pozorne dohľadať na všetky aspekty, aj tie, o ktorých sa hovorí v kapitole o e, udržateľnom rozvoji, ktorý dostáva stále viac dôležitosti aj vo svetle E, tej stratégie o obchode, ktorú formulovala komisia. A práve z tohto dôvodu sme my formulovali túto otázku na ústne zodpovedanie, tak aby sme dokázali e, disponovať viacerými informáciami, podobnejšími informáciami a tie sme dostali. Chceme sa poďakovať za to komisie, komisii, ktorá, o ktorej sa s dnes už podelila, pretože my považujeme za úplne podstatné, aby došlo k zlepšeniu monitorovania vo všeobecnosti, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv s krajinami, v krajinách, s ktorými uzatvárame dohody počas fázy implementácie a pretože sú to aj nové modely eh, hodnotenia vplyvu, kde je viac zapojená občianská spoločnosť, eh, pokiaľ ide o tie rokovacie strany. Eh, my sme presvedčení, že takéto dohody o obchode budú ešte E, užitočnejšie a lepšie, keď tam budú zohľadnené aj sociálne požiadavky týchto protistrán. Preto sa domývame, že nie je možné zohľadňovať, e, teda e, nie je možné uzatvárať dohody, ktoré nezohľadňujú tento rozmer. Vietnam je dynamický mladý štát, 90 obyvateľov a Predovšetkým je to štát, ktorý nečaká na prácu, ale si e, zabezpečuje prácu. To som vždy e, zistil vo Vietnamu. E, je tam komunistická vláda, komunistická strana, e, ktorá nechce ostať pri socializme, ale prostredníctvom štátnych zásahov chce zvyšovať národný blahobyt a to e, určite e, vieme, že ľudia môžu e, slobodne hovoriť a obchodovať, pokiaľ ne narušujú vrchnosť. A tu prichádzajú v hru. E, e, ľudské práva podľa mňa nesprávne e, im normatívne vnúcovať ľudské práva, že musia to robiť a v globalizovanom svete, keď chceme niečo dosiahnuť, tak potrebujeme ľudí, ktorí môžu si to sami rozmyslieť a vyjednávať môžeme a obchodovať môžeme len keď sú ľudské práva, musíme i povedať jasne vietnancom, že z ich vlastného záujmu je dôležité, aby dosť dospeli k ľudským právam. Ďakujem pani Šraka na dve minúty. Ďakujem pani eh, predsednička komisárka. Liberálna skupina víta eh, skutočnosť, že eh, takáto mm, prvá vyjednávanie o obchode s rozvojovým štátom Vietnamom bola uzavretá a myslíme, že to je dobrý úspech a mm, to Obchod ako prvok širšej e, politickej agendy e, je globálny nástroj a EU v tom zohráva vedúcu úlohu, no mali by sme myslieť e, aj na celosvetovú rozvoju politiku a vidíme, že občania aktívne sa zapájú do tejto diskusie a tedy vítame a ľudia v Európe to majú jasno, že oni chcú, aby ľudské práva boli um, na vrchnej priorite um, agendy eh, pre ľudské práva v EÚ. Myslím si, že ľudské práva sú kľúčové a EÚ má prezitosť a zodpovednosť eh, byť priekopníkom pri zabezpečovaní rešpektovania ľudských práv na celom svete a obchod eh, musí byť dôležitou pákou, ale nemôže to byť samo o sebe riešenie pre ukončenie všetkého utrpenia problémov. Keď počúvame niekedy verejnú debatu, ľudia majú vysokú nádej v tom, čo môže obchod dosiahnuť No realisticky musíme urobiť to, čo dokážeme. A ja vidím túto ambíciu a viziu, že um, do, do prepojíme uh, obchod a hodnoty uh, v uh, jasne zohľadné v agende EU Trade for All obchod pre všetkých. Keď budeme na úsilí Vietnamu vyvieť ľudí z chudoby, chcem vedieť, aké sú krátkodobé očakávané opatrenia a ako sú ľudské práva ošetrené Európskou komisiou v súvislosti s týmto obchodom a ako e, monitorovanie e, bude e, toto zabezpečovať v postupe tejto ľudia o platnosti. Ešte veľa treba urobiť vo Vietname sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a to všetko je predmetom tlaku a mučenie a bytie sa deje často a menšinoví novinári a blogeri trpia tieto výzvy nemôžeme vyriešiť len obchodom. Musíme mm, pracovať a budovať na dialogu o ľudských právach a zabezpečiť politické e, vedenie. A ja sa teším na túto diskusiu, ktorá bude sledovať, ako budeme dopad e, tento obchod e, v rámci ľudských práv vo Vietname a nadalej to budem skúmať aj ďalšími spôsobmi. Ďakujem teraz pol minúty pani Sanchez. Ďakujem pani predsednička. Komisia dospela k e, dohode o, o voľnom obchode s Vietnamom, ale oni e, vôbec e, nepostupovali podľa navrhov tohoto parlamentu a ombudsmana Európy. A dospeli k dohode bez toho, aby hodnotili dopad na ľudské práva v súvislosti s odporúčaním OSN, čo aj ombudsman, aj parlament vyžadovali. Toto, táto dohoda e, zahrňa tradičnú kapitolu o udržateľnom rozvoji, ale všetci vieme, že toto je nedostatočné. Nie sú pekné slova. E, a čo zaručí, e, že e, zúčastné strany budú plniť svoje záväzky? Nič. A ešte je potrebné, aby sme vedeli pozornosť potenciálnym dopadom, ktoré bude mať táto dohoda na rodové otázky. Zásadné, aby e, Európska e, obchodná politika nebola proti našim e, cieľom vo veci rodovej rovnosti a tiež je dôležité, aby sme e, riešili vec e, zodpovednosti podnikov vo veci porušovanie ľudských práv. Nemôže nadalej pretrvať bezfresnosť veľkých firiem pri zhoršovaní životných podmienok na planete. Ak by tomu tak bolo, tak budú nadalej mať dramatické dopady na ostatných ľudí. Ďakujem pani Kolár na jednu minútu. Ďakujem pekne. ochranu ľudských práv je stredobodom e, Európskej únie a Európskeho domu a e, musí byť tiež stredobodom e, Európskej e, obchodnej politiky a e, tam nie je dobrý v ľudských práv. E, zostáva v e, slobode tlače, aj v slobode pre politické strany a odbory. A práve teraz komisia predložila novú e, obchodnú stratégiu, ktorá e, má um, dávať do popredia ľudské práva. I o to, ako to konkrétne bude presadzovať v našej obchodnej politike. A tu ešte Vietnam musí e, mm, e, dobehnúť isté rezervy. A tu my ako zlní máme pár otáznikov, hlavne čo sa týka uplatňovania ochrany investorov. A v tejto dohode my sme nevedeli takýto prístup, ktorý by sa zameral na dodržanie ľudských práv. Musíme konkrétne e, skúmať, čo môžeme e, s obchodom zlepšiť vo Vietname, čo sa týka ľudských práv. Máme tu e, dobré slova, ale tieto slova musia tiež byť naplnené činmi. Ďakujem. Jednu minútu, pani Bacon. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname je hrozivá tú moc kontroluje jediná strana s veľkou vehementnosťou a tá potláča akékoľvek práva, právo na zhromažďovanie, právo na vyjadrovanie, všetky tieto práva sú systematicky porušované. Takisto mučenie je ale veľmi rozšírené a e, takisto veľmi prísne kontroluje vláda tovary, ktoré sú určené na e, export. A čo urobí Európska únia? E, pripraví takúto dohodu na to, aby sme, namiesto toho, aby sme my tlačili na vietnamskú vládu, aby sme zabezpečili lepšie dodržovanie práv, tak my sa púšťame cestou opätovných dohôd s diktatúrami, e, tak aby sme uľahčili obchod s takýmito produktami pre Európsku úniu. 800 e, tisíc tón e, takýchto produktov príde z tohto trhu sem. A už podobne to bolo aj v prípade Kambodži a Myanmaru a toto má byť politika, ktorá vychádza z nejakých hodnot? Nie, pani komisárka, ja si to nemyslím. Ďakujem. Ďakujem, jedna pol minúty, pán eh, Felnár. Ďakujem pekne, pani komisárka. V auguste bo hotová dohoda o voľnom obchode medzi Vietnamom a EÚ po troch rokoch vyjednávania. To je veľmi dôležité pre Vietnam, pretože EÚ je jeho naj, druhým najdôležitejším e, obchodným partnerom po Číne, ale je uh, dôležité, aby e, to bolo nasmerované aj na uh, vývoj, uh, ktorý potrebuje rozvoj štát a uh, obchod je najlepší spôsob, ako sa oslobodiť od chudoby. A keď uh, EÚ a e, ďalšie e, štáty e, majú dostať ponúknutú rovnakú cestu z chudoby. Musíme to urobiť pri všetkých, ale keď protivníci tejto dody e, hovoria, že e, tá dohoda v voľnom obchode je na úkor najchudobnejších e, a že im to len stiažuje život, ale to nie je pravda. Vietnamci chcú takúto dohodu a e, podľa mňa je trapné, e, keď sa e, hovoria keď sa ľudia tvária, že všetko lepšie vedia a že e, vedia, čo je pre Vietnamcom lepšie ako oni sami. Ľudské práva, ochrana životného prostredia a ochrana pracovných práv Myslím si, že e, tam nás no, tak veľmi to pánka netlačí, ale e, snažia sa stále e, nachádzať nové e, zamienky, aby postupovali ochranárske. A to je ďalší príklad toho, ako pri Barme, pri Mianmarsku, keď či povedal, že sa e, majú zrušiť slo, ale boli e, proti tomu protivníci a e, zvyšne nájdú protivníci aj v prípade Vietnamu, mnohí sa vyslovujú proti tomu, ako keby vedeli to lepšie ako samotní Vietnamci. Ďakujem, pán Martin, nájdem na pol minúty. Ďakujem najprv. Súhlasím s Bertlein, že toto je veľmi e, dobrá dohoda v ekonomickom vyjadrení pre EU aj pre Vietnama, um, e, mala by dosiahnuť raz v oboch regiónoch. E, je situácia s ľudskými právami vo Vietname dokonala? Nie, zďaleka nie, ako ostatní povedali, ale um, pomôže táto dohoda o voľnom obchode um, zlepšiť situáciu s ľudskými právami vo Vietname? To je dôležitejšia otázka a súhlasím s komisiou, že angažovanie sa je spôsob, ako zlepšiť um, situáciu situáciu s ľudskými právami vo e, Vietname. E, vďaka tejto dohode voľnom obchode a v súvislosti s e, dohode o partnerstve teraz budeme mať bližšie dialog o ľudských právach s Vietnamom tiež bude zriadená efektívna pozorovacia skupina a to je dôležité, že budeme financovať poradnú skupinu, že do toho zapojíme občianskú spoločnosť vo Vietname a budeme dostávať pravidelné správy o tom, aká je tá situácia, osobitne aká je situácia v oblasti pracovných základných práv a že sa dodržiavajú odporúčania ILO, Svetovej organizácie práce. Ale ak by sme mali e, túto dohodu, neboli by sme ani dohodu o partnerstve, ak by sme nemali prístup do Vietnamu, nemali by sme základ pre dialog s nimi, takže je to dobrá príležitosť aj pre dialog s Vietnamom. Teraz na minútu pani Görling. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsednička dodržanie ľudských práv sa e, rozvíja ne, e, na len preto, že nejaký štát podpíše medzinárodné dohody alebo, e, alebo bombardujú požiadavky od potenciálnych obchodných partnerov. Ľudské práva sa vyvíjajú a mm, podpora obchodu je mm, kľúčovou súčasťou pre umožnenie tohto vývoja. ASEAN je tretí najväčší obchodný partner EU a mm, Vietnam e, nabrá na dôležitosti v rámci ASEANu s dynamickým hospodárstvom. Ja preto vítam túto dohodu, ktorá, ako verím, e, umožní ľuďom e, zbaviť sa chodoby vo Vietname a umožní im e, zasadzovať svoje vlastné ľudské práva. A e, ja e, sa zameriam na ľudské práva, okrem sledovania Vietnamu a som zarazená tým, čo niekedy vidím, ale vnúcovanie a monitorovanie neodpovedov. Ja som rada, že táto dohoda bola dokončená, mali by sme naďalej viesť konstruktívny dialog a poskytovať im naše usmernenie a e, zasadiť sa úspech tejto dohody. Prijímate modrú kartu? Thank you. Sorry. No, you have the floor. Thank you, Chair. In fact... Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem spýtať našej kolegyne pani Gerling. Čo ak politika angažovania a sil e, nej kondicionality e, bude zapojená? zapracoval na e, Európsku úniu do strategických vzťahov so všetkými štátmi vrátane Vietnamu. Teraz 30 sekúnd na odpoveď. Žiaľ, ja som nepochopila um, začiatok otázky, tak ťažko môžem odpovedať. Takže ešte raz otázka. Dovolte. Pokúsim sa znova. Otázka je politika aj angažovania sa aj e, silnej prísnej podmienosti, ktorá či má byť e, táto Európska únia zapracovaná e, do stratégie e, e vzťahov so štátov vrátane Vietnamu. No, ja som aj tak nepochopila toto po anglicky tak e, vyvate to osobne. A teraz na dve minúty má slovo pani Lok-Biller. Ďakujem. E, počas mojej návštevy v Hanoji tento mesiac som videla hlavné mesto z, e, ži, e, vo dynamickou ekonomikou, e, ktorá e, má pozorodné výsledky pri plnení mnohých e, cieľov e, rozvoja milenium, ale tiež e, som e, videla e, aktivistov, ktorí bojujú za ľudských práva a tento štát e, sa umiestnil až na posledných miestach, e, čo týka indexu slobody tlače a toto automaticky nevedie k spoločnosti bez ekonomických e, nerovností a k spoločnosti bez porušovania ľudských práv a k spoločnosti so silnými pracovnými právami. A preto som veľmi uvítala, že komisia už v roku 2012 sa odhodlala systematicky vykonávať hodnotenie dopadov v ľudských právach e, a dohody o voľnom obchode, e, čo e, viedlo k akčnému plánu pre ľudské práva a demokraciu. V apríli 2017 parlament vyžíval komisiu, aby čo najskôr vykonala hodnotenie je e, na ľudské práva napriek e, viacerým pripojenkám a otvoreným e, listom a silnej kritike z Európskeho ombudsmana, ktorý hovorí, že ak by sa tak ne, neučinilo, tak by to vedlo k nesprávnej administrácii a komisia nekonala a odvodnila to nedostatkom času. No, e, komisia sa e, zavezala zhrnúť e, hodnotenie o ľudských právach do ďalšieho hodnotenia ex post a experti v ľudských právach teraz jasne povedali, že chcú zahrnúť ľudské práva do dohody o voľnom obchode a tiež vyzvali k expozhodnoteniu situácie s ľudskými právami a Neakceptujem, že akékoľvek vysvetlenie kritérií o udržateľnosti e, v súvislosti s Vietnamom bude dostatočné. Komisia by nemala učiniť nič menej ako dôsledné hodnotenie dopadov. Teraz pán Karel na jednu minútu. Pán Koral. E, ďakujem pekne, pani predsednička. E, príjemný večer, pani komisárka. Ja som troška počúval tie vystúpenia a ja vôbec nesúhlasím e, s tou radosťou a šťastím, ktorou príjmame túto dohodu o voľnom obchode s Vietnamom. Ja si myslím, že keď hovoríme o e, tej, tej láske, ktorú vyjadruje táto snemovňa často voči neoliberalizmu, tak je treba mať samozrejme na pamäti aj tie porušenia ľudských práv, ktoré sú mimoriadne závažné. E, e, asi 160. miesto má Vietnam, pokiaľ ide o slobodu tlače. E, nie je možné zakladať nové združenia, nové asociácie, nové, nové odbory. Nie je možné teda naplňať vôbec požiadavky, ktoré my máme, pokiaľ ide o ľudské práva. A keď uzatvárame takúto dohodu, tak nie, nie je to správne, pretože už v roku 2012 sme uzavreli dohodu o partnerstve a spolupráci a to a, bolo v čase, kedy boli povedzme ešte tá situácia lepšia, odtedy sa to zhoršilo, uh, situácia na poli ľudských práv a preto nemôžeme to takto ďalej robiť. Ďakujem. Thank you. I give the floor to next speaker, I think... Ďakujem, než dám slovo ďalším rečníkovi. Myslím, že pán Marias má faktickú pripomienku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem otvoriť túto vážnu tému na plenárka. Je to už druhýkrát. Plenárka je to na to, aby sme mohli viesť rozpravu a tento týždeň v Strasburgu je vyčlenený na plenárnu schôdzu a nemôžeme mať zároveň aj e, schôdze výborov a hlavne e, schôdze a hlasovanie vo výboroch. Teraz o 7. nás volávajú, aby sme sa zúčastnili e, hlasovania vo výboroch 5. Libe vo vážnej veci, a to je Frontex, a ja sa stiažujem, pretože ja tu chcem byť e, v rozprave, na rozprave. A nie je to možné, aby e, e, program výborov nám bol odopieraný alebo odopieral Eh, účasť eh, na plenárke a chcem to tiež odozvať aj predsedovi Šulcovi, aby hm, pochopili, že eh, tento týždeň je týždeň plenárneho zasadnutia a nie je to hlasovanie vo výboroch, tie možno riešiť inom týždni v Bruseli. Ďakujem, bereme do úvahy vaše pripojenky a odozdáme ich predsedovi Šulcovi a teraz pokračuje rozpráva 1,5 minúty. Má slovo pán Silo Pereira. Senhor Presidente, quero in primer lugar saudar a Pani predsednička, v prvom rade chcem privítať e, uzatvorenie tejto dohody o obchode s Vietnamom a EÚ. Je to e, dôležitý krok pred e, s EU a štátmi juhovýchodnej Ázie, tiež to prvá dohoda tejto generácie s rozumnými štátmi a je to aj meritkom v porovnaní s ostatnými štátmi ASEANu, ale obchodná dohoda nie je samoučelná. Obchodné dohody v EU musia slúžiť obchod, ale musia slúžiť e, podpore e, ľudských e, práv a hodnota. mnohí z nás máme obavy z dodržovania ľudských práv vo Vietname, hlavne čo sa týka slobody prejavu. V tomto parlamente Naliehame na to, aby komisia podmenila e, dodržanie ľudských práv e, v dohodách o obchode z minulosti. A e, preto sa chcem spýtať komisie, že aký pokrok zaznamenali vo Vietname od začiatku vyjednávaní o voľnom obchode s týmto štátom a, a aký pokrok môžeme z toho mm, prisúdiť týmto vyjednávaniam. Myslíte si, že eh, tieto vyjednávania v obchode uh, princíp podmienenosti eh, vo Vietname? Ďakujem pekne. Na minútu pán Zahradil. Pani predsedajúca, vážená pani komisárka, dovolte mi povedať, že ako stály spravodajca výboru INTA pre dohodu o voľnom obchode Európska únia a Vietnam som nepozboroval položenie tejto otázky na ústne zodpovedanie alebo zaradenie, respektíve vyvolanie tejto debaty Každopádne som sa ocitol vo výbore v menšine a to samozrejme rešpektujem. Domnievam sa, že otázky ľudských práv bola počas rokovaní o tejto obchodnej dohode venovaná veľká pozornosť, že záväzky, ktoré sú tam popísané, sú takisto dostačujúce a že Vietnam ich dodrží a je takisto našou úlohou dohľadnúť na implementáciu tejto dohody. Ja som presvedčený, že teraz sa musíme sústrediť na finálnu fázu ratifikácie tejto dohody. Som veľmi rád, že budúci týždeň príde k symbolickému podpísaniu. A v poslednom rade mi dovolte zdôrazniť, že som takisto rád, že sa nám tu v Európskom parlamente podarilo zložiť skupinu Európska únia Vietnam, priateľe Európska únia Vietnam, kde sú zaradené všetky politické skupiny, čo je skutočne výnimka. A ja verím, že táto skupina napomôže hladkému priebehu ratifikácie tejto zmluvy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Gil, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Vítam túto FTA, má dôležitý potenciál, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a rast. A to aj pre EÚ v kontexte TTIP a samozrejme pre Vietnam, ale je jasné, že takýto potenciál e, je možné naplniť len v prípade, že príde k e, prijatiu hodných opatrení na to, aby sme maximalizovali pozitívne a predchádzali tým negatívnym dôsledkom na ľudské práva. Vietnam čeli podstatným výzvam e, v tejto veci, či ide o vynútené odsunutie farmárov, alebo či, je to ochranu, či ide ochranu tých, ktorí hľadajú lepšiu, lepšie práva, pracovné práva môže vysvetliť komisia, prečo nie je možné vykonať e, takú riadnu, riadne hodnotenie vplyvu ex ante, pokiaľ ide o držiavanie ľudský, e, ľudských práv, aby sme to vedeli pochopiť a nastaviť na to riešenia. Je takisto evidentné, že tá zvyčajná sada tých nástrojov nespraví tú robotu. E, je tu veľa tých nedostatkov, ktoré boli jasne zadokumentované. Môžeme ale slepo takýmto spôsobom transponovať ten prístup na takúto krajinu, rozvíjajúca krajinu. Niektorí tvrdia, že tento boja, bojazlivý prístup k otázke ľudských práv zo strany komisie je práve tým kameňom úrazu. Je tu mechanizmus komunikácie medzi EAS e a parlamentom, pokiaľ ide o implementáciu toho PCA a pokiaľ ide o tvorbu kapacít a pokiaľ ide o riešenie alebo zodpovedanie na stiažnosti tých komunít. Tu nie ide o to, aby sme podkopali takýto typ dohody alebo aby sme ukazovali prstom na vietnamskú vládu. Tu ide o tú jasnú logiku a taký sedliacký rozum, že tá prevencia je menej nákladná ako potom následná liečba a aby sme dokázali vytvoriť silný a pevný vzťah s, jednom, s jedným z našich partnerov v oblasti Južnej Ázie, hlavne v súčasnom geopolitickom kontexte. Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz sa dostávame k spontánnej rozprave. Mám ši- siedmých rečníkov, dám im slovo a poprosím, aby ste sa pridržali tej minuty. Teraz na minútu. Pán Bogovič, nech sa páči. Hvala pravice proces in... Ďakujem pekne. Ľudské práva sú procesom. A... Základom predpokladom plnenia týchto ľudských práv je, že ľudia nie sú hladní, že majú vzdelanie a že nakoniec sú tí, oni sú tými, ktorí požadujú vlastné ľudské práva. E, dohoda o voľnom obchode bude dobrá pre Vietnam a ja som pevne presvedčený o tom, že vďaka takejto dohode e, bude viac ľudí požadovať ochranu svojich práv. E, tí, ktorí očakávajú, že v rámci politického systému, e, kde je veľa chudobných ľudí, že sú dodržiavané práva, ľudské, ľudské práva na vysokej úrovni, tak tí si musia pripomenúť a myslieť na to, ako sme my riešili otázku ľudských práv v Líbii, v, Syra, v Sýrii a Iraku a dnes sme nutení klásť otázku, či e, sú tam dodržiavané ľudské práva. Nie, práve naopak. A dokonca je ohrozený ľudský život. M ľudské práva sú procesom. Ďakujem pekne, pán Kaputo. E, ďakujem pekne e, po značnom čase intenzívnych diskusí dos, dospeli EÚ a Vietnam k dohode o voľnom obchode. E, umožní to výmenu tovarov z jednou z najdynamickejších ekonomík eh, tak, tohto priestoru ASEAN a môže sa to pozitívne odrážať na obidve hospodárstva. Samozrejme zostáva tu veľa obav, ktoré sa viažú k dodržiavaniu ľudských práv. 24 nezávislých organizácií eh, a veľká časť tej občianskej spoločnosti, niektoré medzinárodné organizácie vypracovali správu, ktorá hovorí o porušovaniach eh, ľudských práv v Vietname v roku 2014. Ten dokument obsahuje porušovania práv v oblasti vierovýznania, náboženstva. Na základe tohoto je možné takéto dohody, respektíve je, je tu istý, istý princíp, ktorý dovoluje pozastaviť takéto dohody v prípade porušovania. E, je nevyhnutné, aby sme sa na toto pozreli, aby sme samozrejme žiadali dodržiavanie týchto práv, aby sme sa ich nevzdávali. E, ďakujem pekne a teraz na minútu pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o tú dohodu o voľnom obchode, ktorá bola podpísaná v auguste 2015 medzi EU a Vietnamom, boli sme svedkami e, zmien e, vo vzťahu k clám, ktoré sa uplatňujú na tieto produkty. A predpokladá sa aj rast HDP e, z tohto dôvodu, ale v rámci rokovaní medzi EU a Vietnamom sme to vyhodnocovali ako konštruktívny dialog, ktorý napredoval a ktorý sa mal týkať aj oblasti ľudských práv, a ktorý má byť základom všetkých dohôd e, v zmysle zmluvy Európskej únie. Ale evidentne ľudské práva sú úplne druhoradé, tak e, to nie je, nie je to tak v prípade napríklad TTIP. TISA, v prípade tejto dohody sa ľudia zaujímajú len o tie zisky, ktoré je možné vyťažiť z takejto dohody e, pre nadnárodné spoločnosti je na úkor malých a stredných podnikov a preto musíme podporovať dohody, ktoré nepodkopávajú tvorbu pracovných miest a zabezpečiť, že ľudské práva budú e, dodržiavané. Pán Jakovčič. E, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som prekvapený, keď počujem niektoré argumenty, ktoré prezentujú kolegovia v tejto snemovni ktorí hovoria o tom, že tu nie je potreba podpísať takúto dohodu s Vietnamom z dôvodu porušovania ľudských práv, porušovania ľudských práv. Sme si vedomí situácie, ale títo kolegovia hovoria aj o skutočnosti, že nie je e, potreba vyvážať našu demokraciu do iných krajín, e, že nie je e, potrebné diktovať nejaké veci alebo už nástojí na nich e, z pohľadu ostatných krajín. Ja si myslím, že táto dohoda rešpektuje e, vôľu a túžbu Európskej únie bojovať proti chudobe a Vietnam patrí k z najchudobnejších krajín na svete a preto som za podpísanie a podporil som podpísanie tejto dohody, pretože boj proti chudobe je jedným z podstatných bojov, ktoré EÚ vedie a preto ja podporujem túto vec. Ďakujem pekne, pán Šogor. E, ďakujem. Európska únia ešte aj dnes e, spočíva do veľkej miery na ľudských právach a na ich dodržiavaní. Musíme nástojiť na dodržiavaní týchto práv, keď spolupracujeme s tretimi krajinami. Nemali by sme, ale, nemali by sme byť ale slepými idealistami, ktorí povedia, že E, nebudeme sa púšťať do spolupráce s tretími krajinami, pokiaľ e, nebudú úplne schopné e, implementovať robustné systémy na ochranu a zabezpečenie ľudských práv, také ako sú v EÚ. Ja ale musím v tejto súvislosti povedať, že naše správanie často nie je exemplárnym, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, predovšetkým menšín. EÚ je podobne bezmocná pri vymáhaní takýchto práv na členských krajín, tak ako je bezmocná aj vo vzťahu k tretím krajinám E, naozaj komisia sa zdráha od, odsúdiť niektoré, niektoré typy praxi e, v členských krajinách. Takisto je to vo vzťahu k tretím krajinám. Ja si nemyslím, že to našu kredibilitu posilne. Ďakujem pekne, e, pán Frunzulika. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ladies and gentlemen, Absolutely... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, ja plne súhlasím s tou potrebou, že otázky, ktoré súvisia s ľudskými právami, že tie boli správne riešené komisiou počas rokovaní s Vietnamom o tejto dohode o voľnom obchode vzhľadom e, k obavám, ktoré sa týkajú držania ľudských pre nedodržiavania e, týchto práv vo Vietname, hlavne pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania, slobodu zhromaždenia, e, slobodu médií, právo nesúhlasiť, slobodu vierovýznania a tak ďalej, a tak ďalej. Myslím, že komisia nadalej musí sledovať vývoj v oblasti dodržiavania ľudských práv a musí tlačiť aj na občianskú spoločnosť, aby e, bala na dodržiavaní týchto záväzkov. Tu je samozrejme potenciál pre ekonomický rast e, na oboch stranách, je ale úplne podstatné, aby komisia riešila vzťah e, medzi liberalizáciou obchodu a medzi zlepšením ľudských práv, pokiaľ ide o rokovanie o obchode do budúcnosti, vrátanie tej novej obchodnej stratégie, ktorú sa snaží, ktorú bude predkladať. Ďakujem pekne.

E, ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Samotný obchod samozrejme nemôže vyriešiť všetky práva v oblasti ľudských práv na svete, ale môže prispieť k posilneniu dodržiavania ľudských práv a podporiť udržateľný rozvoj a k tomuto sme sa zaviazali v rámci našich dohôd a predovšetkým tej, o ktorej hovoríme teraz, to je dohoda s Vietnamom. Nikto nepopiera, že sú tu závažné problémy, ktoré súvisia s ľudskými právami Mnohé ste spomenuli, e, ja by som mohla niektoré doplniť, existujú a sú vážne a preto ich musíme riešiť. E, my samozrejme sme v dialógu s e, vietnamskými úradmi. Došlo k istému zlepšeniu, ďaleko od uspokojivého, ale zdá sa, že sú s nami v dialógu a preto sme pripravili aj isté nástroje. Máme tú takú väzbu medzi FTA a medzi e, dohodou o partnerstve. Budeme robiť isté posú vyhodnotenia a budeme sa zaoberať touto situáciou. Máme tu zároveň aj ten e, dialog o ľudských právach, e, ktorý realizuje AS a ktorý bude pokračovať o niekoľko týždňov a takisto riešime aj s organizáciami občianskej spoločnosti veci v teréne s ľuďmi, ktorí sú tam a ktorí vedia, aká je tá situácia a budeme všetky veci e, zverejňovať e, do konca tohto roka a budeme vytvárať ad hoc e, výbor, komisiu a budeme sa snažiť približiť, ako tieto záležitosti budú prispievať k lepšej dohode a budú tam aj také pridružené opatrenia a samozrejme ľudské práva budú posudzované hneď ako vstúpi táto dohoda do platnosti a všetko to bude transparentné, otvorené, aby ste mohli prispievať to, tomuto dialogu. Je tam istá podmienenosť vo všetkých našich dohodách, ktoré uzatvárame, pokiaľ ide o e, porušenia takýchto dohod a my sa ale snažíme zriadiť dialog, e, angažovať sa s druhou stranou a nejakým spôsobom takto dospievať k e, zlepšeniu. Ak nebude zlepšenie situácie vo Vietname, tak môžeme povedať nie k takýmto dohodám a nemyslím si ale, že to by prispelo k zlepšeniu situácie vietnamských občanov. Táto dohoda bude konečne uzavretá budúci týždeň, čo skoro potom hneď na to bude zverejnená, budete si ju môcť prečítať, preštudovať a posúdiť to sami a potom počas prekladu a počas toho právneho očistenia celého textu bude veľa času na diskutovanie, na doladenie a samozrejme komisia bude v živom dialogu s vami a ja vás opäť môžem uistiť, že budeme vás o tom informovať aj všetkých partnerov a vždy sme pripravení zohľadňovať vaše vstupy, vaše názory a viesť o tom dialog s vami. Ďakujem pekne, pani predsedajúca.